Please, can we adopt the agenda? Prosím o schválenie programu rokovania. Takže tak máme aj nový newsletter k dispozícii a chcela by som pripomenúť, že tu bude ešte osobitné zasadnutie výboru 13. mája od 15. E, do 18.30. Takže poprosím, zaznamenajte si to do svojich poznámok na deň kalendárov. Máme tu ešte aj spätnú väzbu e, zo skupiny pre práva duševného vlastníctva a autorské právo a, a bol, prijat, bol, bol prijatý taký návrh e, usmernení v danom smere. Ak nenáte kopie vo svojich jazykoch, tak, poznať, po, tak sa obráte na sekretariát. Takže môžeme taktiež schváliť aj Zápisnice z predchádzajúcich schôdzi predpokladám, že to už je schválené, keď nevidím. A teraz popri, bod 5, virtuálne meny. Spravodajkyňa Ulrika Trebecius, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí spolupracovali za ich pozitívny mm, postoj a prístup všetky politické skupiny predkladali e, rozumné vecné pozmeňovacie návrhy, boli ochotné e, príjmať e, kompromis a produktívne pracovali na tejto správe. Za to sa naozaj chcem všetkým srdečne poďakovať. Môj dokument, ktorý zatiaľ má prislúbenú širokú podporu, sa dá označiť za veľmi priateľsky nachletený technológiami. Európa potrebuje inovácie a my chceme zachovať vynálezcov eh, v Európe, aby neodchádzali preč. Eh, chceme eh, im umožniť aj ekonomický úspech. Virtuálna mena VRT sú nové technológie. Doposiaľ ešte nie je jasné, aké prístupie technológie sa v budúcnosti presadia. A preto chceme zabrániť príliš veľké regulácii a chceme teda dať priestor tomto sektoru na rozvoj ak by virtuálne meny naozaj sa stali úspechom, eh, mohlo by to priniesť impulzy aj ostatným. Zároveň eh, viem, že sú tu aj isté obavy. Eh, transfery vo virtuálnych menách sú závislé od technológií, čiastočne sa to veľmi ťažko dá sledovať a môže sa to zneužiť na trestnú činnosť, ba dokonca na terorizmus. Ale v prípade hotovosti a toto sme prevzali od skupiny ALDE ako poznámku. Situácia je úplne rovnaká v takejto podobe a chceme hotovosť zachovať, pretože e, to stelesňuje slobodu a ochranu súkromia. v kompromisných návrhoch 2 a 5 e, sme tematicky zoradili rôzne e, pozmiace návrhy. Dúfame, že sa nám podarí ich odsúhlasiť blok. Zatiaľ nie sú žiadne jednoznačné náznaky, že by tieto ťažkosti sa naozaj prejavili v praxi, ale je dôležité, a budeme pozorne sledovať vývoj v tejto oblasti, preto sme predložili respektíve prijali návrh skupiny SAD, vyzvať komisiu, aby vytvorila pracovnú skupinu alebo aby rozšírila už existujúcu pracovnú skupinu. A pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí a terorizmus, tu sme zašli ešte o krok ďalej. Prevzali sme návrh EPP a vyzvali sme komisiu, aby na všetkých prechodných miestach medzi virtuálnymi menami a tradičnými menami zakročila podľa medzinárodných noriem. E, skupina SAD navrhuje, aby v prípade potreby aj európska legislatíva sa rozšírila ehm, aj o, o možnosti falšovania a toto sme e, prijali tiež v našom návrhu. E, podľa nášho názoru je však príliš skoro ešte regulovať. Chceme najskôr e, neobmedzovať nejako tvorivosť e, týchto inovátorov, chceme im dať možnosť a chceme aj užívateľom dať možnosť, aby využili rôzne možnosti. Ja navrhujem, aby sme zaistili transparentnosť ponuky pre užívateľov, ale aby užívateľ samotný mal možnosť výberu, aký výrobok e, si zvolí. Podľa mňa rozumný a zdravozmýšľajúci občan je schopný prijať takéto rozhodnutie. Chcem ešte raz zdôrazniť, že je veľmi dôležité, aby užívateľ mal istotu, aby poznal rizika. Rozby veľmi ma potešil postoj skupiny EPP, eh, ktorá podporila tento prístup dva eh, v podstate dobre pozmeňujúce návrhy 8 eh, od EPP a 39 od zelených som nemohla zapracovať a v hlasovacom zozname sú opatrené mínuskom a to preto, E, že tam ide o technickú e, neutralitu. Ja ju totiž presadzujem, skupina ALDE to podporila aj na zasadnutí tým spravodajcov. Ja by som naďalej chcela presadzovať takýto postoj. Vidíme, že e, technológie DLT sú veľmi zaujímavými technológiami, ale vzhľadom na otázky uchovávania a porovnávania informácií nie E, všetci zúčastnení to považujú e, za zmysluplné z hľadiska masového spracovania informácií. Je možné, že napokon aj ostatné technológie sa presadia, ktoré e, budú mať menšie technologické požiadavky, nebudú možno toľko komplexné. mohli, môžeme tú technológiu podporiť, ale nesmieme ju vnímať ako jedinú možnosť v hlasovacom zozname pozmeňujúci návrh 9 SAD podporím. Ten totiž zdôrazňuje význam technológie LT bez ohľadu na virtuálne meny. Okrem toho, v kompromisnom návrhu 6 uvádzame, aby príslušní aktéry napríklad na univerzitách boli zapojení do diskusí o budúcnosti takýchto, technoló- budúcnosti takýchto technológií môžu existovať rôzne e, zaujímavé možnosti využitia napríklad e, na zúšťovacích miestach pri spracovaní medzinárodných platieb a taktiež pri vlastníckých vzťahoch, pri cených papieroch alebo nehnuteľnostiach. Na záver sa ešte raz chcem poďakovať všetkým, e, ktorí sa podielili na tejto spolupráci a dúfam, že zajtrajšie hlasovanie budeme vnímať ako spoločný úspech. Chcela by som vás požiadať, aby ste vo svojich politických skupinách sa snažili presadiť, e, aby náš postoj bol zohľadnený pri postoji e, samotného gestorského výboru. Ďakujem pekne. Nech sa páči, Eliko Galpelc. Ďakujem za slovo. Pani predsedajúca, v prvom rade chcem poďakovať e, kolegyni Trapeziusovej skutočne vykonala vynikajúcu prácu aj ako koordinátorka. Môžem povedať, že aj pri vytváraní kompromisov e, v plnej miere reagovala na požiadavky frakcií a skutočne vytvorila veľmi dobrý, vyvážený materiál v tejto správe. Je to objektívna správa a poukazuje aj na určité riziká. Hovorím o tom preto, lebo v rámci im, výboru IMKO našou prvoradou povinnosťou, aby sme upriamili pozornosť občanov, občanov aj na možnosti nových technológií a zároveň nesmieme um, zamlčať ani určité riziká, ktoré tu existujú. Všetci vieme, že bez ohľadu na to, aká má byť transakcia, ide o to, aby bola, boli transakcie bezpečné, predovšetkým aj v súvislosti s eh, tzv. históriou transakcií, a musíme taktiež mať jasno v tom, ako je systém zabezpečený. Som presvedčená o tom, že virtuálne platobné prostriedky a aj účtovné technológie majú veľkú prednosť pre všetkým oblasti platieb a aj v tom, že sa ľahko používajú a vlastne to vedia aj k zníženiu hotovostných transakcií. Navyše, cezhraničné transakcie a transfer, tam ešte stále, povedzme, e, táto cifra na úrovni okolo 7%, čo je dosť vysoké. E, v tom zmysle e, máme záujem o virtuálne meny alebo virtuálne prostriedky, ktoré by v cezaničnom pôsobení mohli byť výhodnejšie a praktickejšie. Na mnohých veciach sme sa ohľadne správy zhodli, napríklad v súvislosti s páchaním trestnej činnosti. Práve preto je dôležité regulovať tento sektor, pretože aj terorizmus sa spomínal nakoniec, preto spoločne musíme premyslieť tieto veci a dospieť ku regulovanému odvetviu, ale aby tam nebolo príliš mnoho obmedzení. Čiže má to byť upravené tak do budúcna, a ako hovorila práve pani Trapesius, e, že napríklad technológia DLT umožňuje širokú škálu využitia, zatiaľ ešte nevieme presne kde všade a preto by sme tu nemali klásť nejaké prekážky, bariéry. A na druhej strane treba tento sektor náležite regulovať. Dôležité je, aby to bolo vyvážené a aby e, ten kompromis e, aj vo vzťahu ku tomu, ako boli prednaš- predložené pozmeňujúce návrhy, môžeme povedať, že ten materiál e, je tom kvalitný taktiež, že zapracovali sa mnohé pripomienky a túto správu v každom prípade potvoríme. Ďakujem za možnosť prehovoriť. Ďakujem. Slovo má Nikola Danti. Ďakujem za slovo. Rád by som začal tým, že poďakujem pani spravodajkyni za výbornú prácu na tomto materiáli a ďakujem aj jej pracovníkom, aj ostatným tieňovým spravodajcom za výbornú spoluprácu dopracovali sme sa k veľmi kvalitnému textu a môžeme sa zhodnúť aj na kompromisnom riešení zajtra. Myslím, že tu boli niektoré dosť zapeklité veci, ale nakoniec sme to vyriešili. Myslím, že je to vyvážený text v tejto správe a podporíme aj tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sú zamerané na kompromis. Takže sme spokojní s tým materiálom. Vyváženosť je tu medzi dvoma vecami. Vlastne na jednej strane ide o podporenie nových technológií, ktoré prinesú nové príležitosti a nové výsledky, nielen formou virtuálnej meny, ale aj je tu aj aspekt určitej povinnosti a povinnosť, našou povinnosťou je vyjadriť aj stanovisko voči výboru EKON, záujme ochrany spotrebiteľa, aby spotrebiteľ mohol využívať tieto meny, virtuálne meny, aby spotrebiteľ vedel, že jeho peniaze nebudú spreneverené alebo ukradnuté. Takže preto sme zdôraznili viacero prvkov, ktoré pokladáme za veľmi dôležité a na to chcem upriemiť vašu pozornosť. Poprvé, európska stratégia. Tá musí byť jednoznačná a musí byť prierezová v tejto téme a musíme byť schopní vytvoriť usmernenia, ktoré zabezpečia, že spotrebiteľ dostane jasné informácie. A k tomuto smerujú aj kompromis e, pozmeňujúce návrhy. Po druhé, integrácia alebo vytvorenia, vytvorenie pracovnej skupiny Task Force, aby mohla verifikovať aké inovácie tu nastávajú v oblasti virtuálnych mien, aby sme čo najlepšie dokázali využiť existujúci potenciál vo finančnej sfére, ale aj v iných oblastiach, napríklad v oblasti právnej. Okrem toho je tu riziko, či dokážeme náležite alebo bolo tu riziko, či sa dokáže náležite zdôrazniť, na čo poukázala aj pani spravodajkyňa a aj e PP, e, zdôrazniť niektoré e, aspekty a rizika. Ide o to, aby sme dokázali zabezpečiť aj plnenie medzinárodných noriem. Komisia musí byť schopná rozšíriť záber tejto smernice aj o pranie špinavých peňazí. Myslím, že toto sú veľmi dôležité prvky, ktoré sa nám podarilo zapracovať do textu formou kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Ako už bolo povedané, nechceme inováciu zadusiť, najmä pokiaľ ide o tieto nové technológie, a nechceme stáť v ceste novým e, až prelomovým e, myšlienkam aj vo finančnej sfére. Samozrejme, treba to náležite regulovať. Všetko je to v záujme spotrebiteľa. Ďakujem ešte raz pani spravodajkyni aj tieňovým spravodajcom. Hlasovať sa bude zajtra a po schválení kompromisných pozmeňujúcich návrhov verím, že to bude veľmi kvalitný text a že v, tomto, v tejto téme urobíme veľký pokrok. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem za slovo. Virtuálne meny sú výborným príkladom inovácie. Eliminujú sprostredkovateľov a celý proces je rýchlejší. Keď posielate niekam peniaze, môže to trvať niekoľko dní, kde tá banka si drží tie peniaze, ale tie virtuál, virtuálna mena tá tam príde na ten účet okamžite. Takže je to v záujme občanov Európy. Ak sú dostatočne múdri, šikovní, tak z toho budú mať určite prospech. Dôležité, aby sa naučili, ako využívať túto službu. Mnohí z nás, politikov, momentálne nemajú, nik, nikto z nás nemá asi bitcoiny, ale to je zaujímavé. Snažíme sa vytvárať zákony k niečomu, čo ani nepoznáme poriadne. Takže navrhujem, aby sme sa e, zmotnili aj my nejakých bitcoinov a aby sme vedeli, o čom ten systém funguje. Je to revolúcia, je to obrovský skok vpred, je to veľká príležitosť. A za najvyššie riziko je tu ale tom, že by sme tento vývoj v Európe mohli zbrzdiť. Spojené kráľovstvo napríklad je veľmi proaktívne a investovalo už aj prostriedky e, do tejto téme. A e, je tu záujem o rozvoj tejto technológie, technológie, pretože to môže nám pomôcť veľmi progresívnemu vývoju. Je to ozaj veľmi dobrá moderná technológia, mne sa páči a navrhoval by som, aby každý mal pozitívny postoj k tomuto bodu a aby sa zahlasovalo pozitívne. Určite vieme, že to môže podporiť aj trestnú činnosť. Znamená to riziko aj pre spotrebiteľov, napríklad z hľadiska finančnej integrity. Ale zatiaľ sa nič takého nedokázalo. Navyše je to také malé riziko, že by sme mali do toho ani zasahovať do tejto technológie. Nech sa vyvíja te- a keď bude veľká tá technológia v praxi a uvidí sa, ako funguje, potom uvidíme, ako sa bude dať regulovať, alebo čo bude treba regulovať. Ešte je na to príliš skoro. Myslím, že EP má e, obavy o také transakcie, ktoré sú vysledovateľné. Hej? A v podstate ani e, bankovky euro nie sú dosť vysledovateľné a vôbec hotovostné transakcie sú problematické v tomto smere. Ďakujem. Pán Albrecht, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Rád by som len vyjadril stanovisko ohľadne pozmeňujúcich e, návrhov, že sa oberajú správnym smerom ku kompromisu. Týka sa to transparentnosti a povedomia verejného. A chcem poukázať aj na skutočnosť, že je tu dôležitý aspekt ochrany osobných údajov a ten sa rešpektuje a príslušné kompromisné návrhy sú pre nás priateľné. Ďakujem. Ulrike, nech sa páči. Ďakujem ešte raz všetkým tedevým spravodajcom, všetkým e, asistentom, všetkým, ktorí nás podporili pri vypracovaní tejto správy. E, napokon sa to tu už spomenulo. Myslím, že to je dobré riešenie do zložitej témy. Myslím, že správa je vyvážená, zohľadňuje aj ochranu spotrebiteľa a tiež sa snaží e, nepreceňovať príliš možnosti kriminality a um, to predstavuje naozaj obrovskú príležitosť. Myslím, že um, môžeme byť s konečným výsledkom spokojní. Ešte raz ďakujem všetkým za konštruktívnu spoluprácu. Okay. So, um, what... Ďakujeme pekne. Teraz si presadnem. Kolega Danty bude totiž predsedať. So the next discussion is an exchange of views. Ďalej máme na programe e, výmenu názorov o smernici o zbraniach. Ja som spravodajkyňou, e, niekto iný musí predsedať, aby ja som sa mohla venovať v plnej miere tomu, čo kolegovia hovoria. Teda kolega Danty e, veľmi ochotne súhlasil, že bude predsedať schôdzi namiesto mňa. Eh, Takže pokračujeme v práci. Sme na bode 6 nášho programu. Ide tu o návrh, eh, ktorý sa týka získavania vlastnenia zbraní. Dávam hneď slovo spravodajkyni pani Ford, nech sa páči. Ďakujem. Viem, že eh, táto téma je veľmi zaujímavá Mnohí sme e, dostali mnoho rôznych návrhov, e-mailov od rôznych aktérov. Chcem sa poďakovať všetkým, e, ktorí prejavili záujem o túto tému a tiež za ich vyjadrenia. Po Veľkej Británii práve teraz e, sa prejednáva súdny prípad, ktorý sa týka 30 rôznych zbraní, ktoré boli nájdené a teoreticky boli deaktivované a boli to teda iba neúčinné hračky, ale v skutočnosti bolo veľmi ľahké ich opätovne e, aktivovať, e, prepašovať e, cez lamarský kanál. A ak by sa boli dostali do rúk teroristov, ktorí by ich chceli využiť, veľmi ľahko by sa boli mohli využiť napríklad pri útokoch v Paríži alebo v Londýne. A preto pracujeme na tom, aby sme ešte napravili aj túto medzeru v legislatíve o zbraniach. Máme legislatívu od roku 1991 a v um, prístupe eh, k týmto eh, slepým zbraniam, tak povediac, eh, um, ešte nie je ujednotená legislatíva a sú tam veľké medzery. Považujem za veľmi dôležité, aby čo najviac pozmeňacích návrhov bolo predložených, aby sme mali rôzne návrhy z rôznych e, častí Európy, aby sme mohli spolu e, pracovať na kompromisoch a e, potom sa dopracovať k hlasovaniu v takomto duchu. Teda niektoré návrhy, najmä týchto tzv. akustických zbraní, ja sa domnievam, že ak ide o zbráne, ktorá bola prepracovaná, že môže strieľať iba z slepé náboje, malo by sa k nej ešte stále pristupovať ako k skutočnej zbrani a mala by spadať eh, do svojej pôvodnej kategórie. Myslím, že eh, niektorí v tomto nesúhlasia, ale ja tvrdím, že by to malo ostať v pôvodnej kategórii. Čo sa týka deaktivovaných zbraní, zbraň by sa mala považovať za deaktivovanú iba ak tento proces naozaj je, je nezvratný a teda, že zbraň sa nemôže nevyužiť. A preto komisia a členské štáty predložili výkonné zariadenie o nariadenie o reaktivácii 8. apríla sa to dostalo do platnosti, ale sú s tým spojené obrovské technické e, ťažkosti a problémy. Spôsobuje totiž veľký zmetok e, u mnohých občanov, e, ktorí vlastnia tieto deaktivované zbranie chcú dodržiavať zákon, ale keďže je to technicky v podstate e, veľmi ťažko zrazdovateľné, nemajú v plnej miere možno dodržiavať zákon a preto je to otázka verejnej bezpečnosti. Predložila som preto pozmeňovací e, návrh k tomuto nariadeniu, aby sa revidovali už existujúce štandardy a tiež e, technické návrhy niektorých konkrétnych aspektov. E, ďalej zbranie, ktorých e, úlohou je iba upozorniť. E, Tí by mali byť predmetom výkonného aktu, aby boli vyňaté z tejto smernice. Ďalej ide v podstate o repliky, ktoré sú replikami, ak neobsahujú niektoré e, kľúčové e, súčiastky strelnej zbranie. A ak e, takýto predmet obsahuje prvky strelnej zbranie spada do kategórie strelnej zbranie inak nie. Netýka sa to však zásobníkov. Povedali mi, že ak by sa označila každá jedna súčiastka, to by možno nemuselo byť nevyhnutné. Stretla, stretnem sa dnes e, s e, zástupcami orgánov činných trestnom konaní a ešte si to podrobnejšie prejednáme. Toto označovanie súčiastok, myslím, že na tom ešte budeme musieť ďalej pracovať. Čo sa týka výmeny e, informácií, je dôležité, aby orgány na presadzovanie práva mali k dispozícii výmenu informácií. Ja tu navrhujem interoperabilné systémy, ale sú tu isté obavy spojené s ochranou údajov, preto predložím zrejme podrobnejšie pozmeniace návrhy. Ešte si to dnes prejednám aj s Europolom. Okrem toho si nemyslím, že by mali nezávislí predajcovia mali byť nevyhnutne napojení na národné databázy tejto oblasti, ale predložím um, konkrétne a návrhy k tomu, ako by sa mali um, prihlasovať Viem, že je to dôležité okrem iného aj pre francúzske orgány, aby e, naozaj prebiehala optimálna výmena informácií. Čo sa týka skladovania, väčšina členských štátov už má vlastné pravidla skladovania a preto e, chcú, aby v tomto smere panovala čo najnižšia miera harmonizácie. E, toto aj mnohí podporujú ďalej lekárske vyšetrenia. Navrhujem, aby presný formát lekárskych vyšetrení bol prenechaný konkrétnym krajinám, aby si to určili, ako si to chcú opatriť. Každý členský štát by však mal mať eh, akýsi systém, ktorý bude fungovať podľa ich vnímania. Teda um, buď budú eh, kontinuálne alebo periodické ďalej uh, predaj na internete, um, ten nemôže fungovať, ale konečná transakcia musí prejsť um, pri osobnom stretnutí, teda ak pôjde už o konečné prevzatie strelnej zbrane. Isté, že e, neskôr musia prebehnúť všetky potrebné kontroly. E, čo sa týka predaja streliva, tu navrhujem príslušné kontroly. Osobitné situácie existujú, e, osobitné prípady, v ktorých členské štáty musia mať možnosť udeliť povolenie na držanie zbranie, ktoré by inak eh, neboli povolené napríklad eh, národná obrana, vzdelávanie, výskum, historická štúdia ehm, a tak ďalej. Ja navrhujem, aby eh, bol zradený do textu článok 6 a konkrétna výnimka, ale uvádzam, že by sa to malo uplatniť len e, v naozaj výnimočných prípadoch, ak to neprestavuje hrozbu verejnej bezpečnosti. A tiež, čo sa týka mm, sprísňovania niektorých aspektov, napríklad v prípade múzeí historických zbierok, e, uskladňovania otázok verejnej bezpečnosti, aby naozaj nebola ohrozená. Čo sa týka kategórií strelných zbraní, tu ide o otázku a 7 návrh Eh, na preradenie pola automatických strelných zbraní na civilné účely, ktoré sa podobajú na zbranie eh, do kategórie A, aby spôsobil mnoho praktických problémov a už sme si vypočuli, ako v nemeckej legislatíve, keď eh, bola takáto snaha a ukázalo sa, že z legálneho hľadiska to nie je možné. Preto navrhujem, aby, aby kategória A7 bola upravená len na zbranie, ktoré boli zmenené na automatické a predtým automatickými neboli. E, budem však otvorená rôznym alternatívnym návrhom v tomto smere zo strany kolegov. Je tu jasná obava spojená s týmito zbraniami a musíme sa snažiť, aby e, všetky zbranie v kategórii A, teda aby zoznam predmetov kategória bol dostatočne široký, aby príslušné orgány mohli riadne plniť svoje povinnosti, ale aby to fungovalo v jednotlivých krajinách. Čo sa týka eh, úprav, predložil som pozmeňovací návrh, kde uvádzam, že iba predajcovia môžu vykonávať eh, takéto zmeny eh, využívania. Je to isté obavy, ktoré súvisia s nevýraznými zmenami využitia napríklad opätovného nabíjania, ručného nabíjania. Preložím k tomu tiež ešte podrobnejšie pozmeňovacie návrhy. Čo sa týka e, označovania, e, cieľom nebolo pokrývať e, rôzne starobilé zbranie, nebude potrebné označovať aj tieto zbranie podľa moderného súboru pravidiel. Toto tiež objasním v texte. Myslím, že tiež je potrebné objasniť a otázku e, toho, čo presne myslíme pod pojmom konvertovania a úpravy e, využitia zbrane. Som teda otvorená akýmkoľvek návrhom. Pozmeňovacie návrhy na systém teda v systéme e, AM ešte neboli dostupné všetkým pozmeňovacím návrhom. návrhom, aby sme predlžili lehotu na pozmeňovacie návrhy na budúci štvrtok, aby sme mali ešte o deň navyše aby sme nahradili tento nedostatok. Zatiaľ je lehota stanovená na stredu, na poludnie a teraz to posunieme na štvrtok. Sekretariát si to bude musieť e, ešte e, pozrieť, či to bude reálne. Podľa mňa je dôležité, aby boli predložené tie správne pozmievacie návrhy, aby mm, to bolo správne sformulované. Myslím, že nemá význam unáhliť sa. Veľmi pozorne e, počúvam aj dianie eh, v členských štátoch. Stretla som, stretla som sa s mnohými zástupcami členských štátov. Viem, že rada tiež eh, to na úrovni pracovných skupín a rôznych odborných skupín prejednáva veľmi podrobne. Ďakujeme pekne pani spravodajkyni. Teraz eh, dáme slovo tieňovým spravodajcom. Anna Maria Koraca Bild. Ďakujem. Chcela by som hm, oceniť privítať tvoju správu, Vicky. Naozaj sa nám s tebou dobre spolupracovalo. Ďakujem všetkým expertom, ktorí nám pomohli získať odborné poradenstvo. Naozaj eh, chceme, aby sme to sformovali čo najsprávnejšie, aby sme zajistili bezpečnosť občanov bez toho, aby sme eh, príliš zaťažovali byrokraticky našich občanov. Podporujem tvoju správu, Vicky, eh, čo sa týka rôznych oblastí kategórie zbraní. Súhlasím že pôvodný návrh bol veľmi nejasný a neproporčný zo strany komisie, e, čo sa týka pojmov e, semiautomatických zbraní, ktoré sa môžu e, zmeniť na plnoautomatické zbranie alebo deaktivované zbranie, ktoré tiež majú isté nejasnosti. Myslím, že čo sa týka zachovania týchto zbraní v rovnakých kategóriách, napríklad e, výstražné zbranie, historické zbranie, zatiaľ sme ešte nepočuli žiadne argumenty, ktoré by naznačovali, že by sa tým zvyšila bezpečnosť, ak by e, sa e, preradili. Ďalej, čo sa týka označovania, je dôležitá možnosť vysledovať Dôležitý je tiež spoločný harmonizovaný eh, povinný systém označovania v členských štátoch, ale nesúhlasím s tými, ktorí sa domnievajú, že by sme mali označiť tie všetky časti a komponenty. Mali by sme eh, v čo najväčšej možnej miere harmonizovať už existujúci protokol OSN, eh, kde sa hovorí o označovaní tie príjmacej časti zbranie. V návrhu 25 napríklad Viki uvádza označenie komory e, samotného trupu zbranie. Ja som sa pritom dozvedela od odborníkov, že to nie je e, ani reálne, ani až príliš podstatné. Môžeme o tom ešte hovoriť, ale um, označenie podstatných uh, častí a súčiastok a neúplne všetkých podľa mňa um, ešte bude treba prejednať podrobnejšie. Ďalej je dôležité E, zohľadniť otázku lekárskych vyšetrení. E, ľudia, ktorí e, nie sú zdravotne spôsobili vlastniť zbranie, by nemali mať možnosť zbrať vlastniť, ale musíme zohľadniť už existujúce systémy v členských štátoch, kde v niektorých členských štátoch už sú správne postupy, napríklad lekár posudzuje a nesie zodpovednosť za to, či ich pacient je alebo nie je spôsobil vlastniť zbraň. Myslím, že je dôležité, ako sa to uvádza v pozmeňovacom návrhu, aby existoval efektívny systém kontrol. Ďalej, otázka časového obmedzenia a licencií a povolenia, e, aby sa to znižilo na 5 rokov. Napríklad vo Švédsku máme zhruba 700 tisíc 000 legálne eh, vlastnených zbraní, teda vlastníkov zbraní a zhruba 2 eh, milióny zbraní. A to by spôsobilo obrovskú byrokratickú záťaž, keď nám orgány už teraz hovoria, že je to veľmi zdlhavý proces eh, a už teraz nestíhajú spracovať všetky žiadosti, teda nie je to správny postup a nejako by to neprinieslo účinok. Isté, že majú na pamäti neustále bezpečnosť a boj proti nelegálnosti toto by len zvýšilo náklady a skomplikovalo eh, byrokraciu. Teda nechceme časovo obmedzovať licencie. Eh, teší ma, eh, že si zaviedla koncept bezpečného uskladňovania. Je totiž veľmi dôležité, aby legálne vlastnené zbranie u občanov, ktorí naozaj chcú ich využívať na športové účely, na legálne účely, že by nemali E, byť v žiadnom prípade e, dostupné deťom alebo takým, ktorých sú využiť na nelegálne účely. Teda toto oceňujem, tento návrh. Ďalej, čo sa týka predaja na diálku, tu je dôležité, aby bola čo najvyššia miera transparentnosti a kontrol, ale aby sme príliš nezaťažovali e, a disproporčne nezaťažovali napríklad ľudí, ktorí žijú na vidieku. Mali by sme teda tento predaj na diálku zachovať aj do budúcna. Mali by prebiehať podrobné a prísne kontroly aj je licencií aj u predajcu, aj v prípade u um, nakupovateľa, ale neviem, či niekde uprostred Laponska je možné zorganizovať fyzické stretnutie um, ani v tej poslednej fáze pri prevzati zbranie a nie som si istá, či by to prinieslo nejakú uh, zvýšenú bezpečnosť. Rozhodne by však nemal byť zavedený zákaz predaja na diálku. A posledná vec, ktorú považujem za dôležitú, to sa týka e, spoločných informácií. Isté, že chceme, aby sa e, informácie vymieniali, aby prebiehala lepšia spolupráca, výmena osvedčených postupov, interoperabilita jednotlivých systémov členských štátov, aby bolo možné jasne rozlišovať medzi legálne vlastnenými a nelegálne vlastnenými zbraniami, že by sa legálne zbranie nemali dostávať do nesprávnych rúk. zároveň môžem povedať, že sa teším na ďalšiu spoluprácu s tenými spravodajcami aj s tebou, Vicky. E, predložíme tiež pozmeňovacie návrhy. Teší ma, že v tejto správe sa objasňujú niektoré pasáže správy komisie, ktoré podľa mňa a podľa pohľadu EPP boli veľmi nejasné a bolo treba ich objasniť. Ďakujem. Con... Eh, Ďakujem pekne. Teraz v mene skupiny SAD pán Koferaty. Ďakujem, pán predsedajúci, a ja sa chcem poďakovať eh, Viki za jej prácu. Ešte stále je veľa čo robiť, bude to ťažké. Máme návrh, ktorý je veľmi zložitý. Okrem toho, eh, však eh, vidíme, že sú veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Pravidlá sú dosť odlišné medzi členskými krajinami, taktiež historické pozadie je dosť odlišné, vzťahy obyvateľov jednotlivých krajín k využívaniu zbraní sú dosť odlišné tiež. V niektorých krajinách sa zbranie využívajú na športové, rekreačné účely, na poľavačky v mnohej väčšej miere než inde. My tiež predložíme ďalšie pozmeňovacie návrhy, ale Zatiaľ sa môžem vyjadriť v tomto zmysle. Čo sa týka označovania, domnievam sa, že je veľmi dôležité označovať eh, všetky súčiastky a časti zbrane, aby sme eh, mohli s istotou určiť, eh, ktorá časť zbrane pochádza, odkiaľ vďaka tomu by sme mohli bojovať proti nezákonnému obchodovaniu aj využívaniu zbraní. Tiež by sme tie bojovali pr- proti falšovaniu zbraní. Myslím, že návrhy Vicky sú veľmi dobré v oblasti výmeny informácií a osvedčených postupov. Čokoľvek, čo e, zvýši transparentnosť tohto sektora, je podľa mňa pozitívne. Isté, že ak chceme chrániť občanov, občania totiž najčastejšie používajú zbranie na športové účely, e, na polovačky a nie na iné účely, e, aspoň vo veľkej väčšine. Ďalej je tu návrh neustáleho monitorovania. Podľa mňa najdôležitejšie je absolvovať e, prvú úvodnú skúšku, potom môžeme e, celú vec prispôsobiť e, konkrétnym osobitostiam danej člen, členskej krajiny, ale dôležitý je ten prvý test, aby ten prebehol úplne harmonicky vo všetkých členských štátoch. Rovnako. A to sa vzťahuje aj na lekárske vyšetrenia, aby sme si mohli byť istí, že e, daný Mm, majiteľ zbrane e, je e, zdravotne spôsobili na to, aby vlastnil zbraň. Čo sa týka e, historických zbierok a múzeí, podľa mňa mm, tu musíme vynaložiť ďalšie úsilie, aby sme to oddelili veľmi jasne. Múzea sú jedna vec a zberatelia to je niečo úplne iné. Múzea majú zbranie vystavené, tam e, e, sa vlastne rozpráva historický príbeh, e, pričom zberatelia, to sú vlastne jednotlivci, ktorí majú svoju zbierku. A ako Vicky ste veľmi dobre vie, neexistuje právna definícia v Európe tohto pojmu zberateľa a zbierky, ale to by nám nemalo braniť v tom, aby sme rozlíšili veľmi jasne medzi pravidlami, ktoré by sa stiahovali na múzeá a pravidlami, ktoré by sa stiahovali na zberateľov. Objektívne mm, povedané by sa nejako nemal narúšať e, pojem múzej, ale v prípade zberateľov podľa mňa môže dôjsť k zložitým situáciám. Ďalej, čo sa týka predaja na internete, Domnívam sa, že pôvodný návrh komisie je dosť zaujímavý. Zrejme by sme boli schopní nájsť kompromis, ktorom by sme eh, vylúčili strelivo, ale najpodstatnejšie bude overiť si, kto presne si kúpil zbraň. Toto budú musieť robiť eh, tretie strany. Nemôže to byť eh, ani jedna z dvoch prvých strán, musí tam byť kontrola tretej strany. Kto si presne kúpil čo a z akých dôvodov, toto považujem za veľmi dôležité. Preto si myslím, že musíme vytvoriť e, verejný orgán a tretiu stranu, ktorá by mala na starosti overovanie legitímnosti a tiež e, správny nákupný proces. Ďalej, čo sa týka kategórie 7. Domnievam sa, že ste budeme musieť e, ujednotiť definíciu A tu nehovoríme o replikách, o kópiách, to je totiž dosť vágný pojem a nejako to neodstraňuje ten rozpor, ktorý tu existuje. Podľa mňa sa budeme musieť držať objektívnych faktov a nie len takýchto nejasných kritérií, ktoré naznačujú, že jedna zbraň sa podobá na inú. Teda ako by mohli byť formulované tieto objektívne kritéria? Môže napríklad dôjsť situácii, v ktorej rozsah bude na viac obmedzený e, v porovnaní s pôvodným znením a môže to zásadne zmeniť situáciu a vytvoriť taký rozsah, e, ktorý bude o mnoho reštriktívnejší, ale Musíme eh, preskúmať eh, predovšetkým právne aspekty. Musíme byť eh, trpezlivejší a pozrieť sa na objektívne údaje. Ďalej, čo sa týka deaktivácie, myslím, že najpodstatnejšia otázka sa týka vysledovateľnosti. Musíme byť schopní vysledovať deaktiváciu, aby nedošlo k opätovnej aktivácii, pretože ak e, vieme, že došlo k deaktivácii, ale potom si nebudeme overiť, či naozaj zbranie je nadalej deaktivovaná, e, vzniká problém. Isté, že bolo by to zrejme ťažké opatriť v rámci e, rozsahu pôsobnosti smernice. Musíme však zaviesť také kritéria, ktoré by umožňovali aj kontroly takéto deaktivácie. A vysledovateľnosť podľa mňa je dôležitým faktorom v tomto smere aby sme dokázali vysledovať deaktiváciu. Toľko teda všeobecné poznámky z mojej strany. Myslím si, že Vicky odviedla veľký kus práce a tiež predniesla veľmi eh, relevantné poznámky. Ďalší teneví vyspravodajcovia eh, a ja sme spolupracovali veľmi dobre eh, so spravodajkyňou. Správu považujem za veľmi pozitívnu, aj sa nám veľmi dobre spolu pracovalo. Ešte stále nás však čaká veľa práce. Ďakujem pekne. E, ďalej ideme na kolegyňu zo skupiny ALDE. Áno, ďakujem pekne. Gratulujem vám, Vicky, k tomu návrhu správy. Myslím, že to je dobrý základ pre našu prácu na tej veľmi dôležitej legislatíve dostával pozitívne e-maily aj od českých občanov. Tešia sa, že Európsky parlament e, sa v tejto veci hýbe a veľmi sa im páči, že ste si pozorne vypočuli všetkých aktérov, ktorí spomínali rôzne obavy, pokiaľ je o ten prvý návrh Európskej komisie. Sú tu viaceré témy, ktoré by som chcel spomenúť a kde podľa mňa by sme mohli ešte veci trošku vyladiť aby ten text tej správy bol ešte bližší k tomu, čo podľa mňa by bol ideálny výsledok. Plne podporujem váš návrh, pokiaľ ide o kategorizáciu semiautomatických eh, zbraní, teda tej kategórie B zbraní. E, takisto aj pokiaľ ide o tú kategóriu A7, podporujeme to, čo navrhujete vy, teda, že by sme zakázali semiautomatické zbranie, ktoré sa podobajú na automatické. Ako dobre vieme, tento návrh bol veľmi problematický od začiatku a vyplynuli z neho skôr viac e, otázky, než nejaké riešenia. Ako ste veľmi správne povedali, e, z toho by e, vyplývali mnohé problémy pri pokiaľ teda ide správnu implementáciu. Ale potom je tam ešte ďalší návrh, pokiaľ ide o kategorizáciu zbraní v, v texte komisie, to je kategória A6 a tam semiautomatické zbranie konvertované z automatických zbraní by boli zakázané. Ja viem, že v tej správe máte opatrenia, pokiaľ ide o konvertované zbranie, vrátanie toho procesu konverzia ako takého, s tým súhlasím, ale v tejto fáze myslím, že sme potrebovali ďalšie vyjasnenie z vašej strany a budeme navrhovať e, e, zmeny, pokiaľ je túto časť správy, takže keby ste mohli detálnejšie vysvetliť e, vaše uvažovanie, pokiaľ ide o túto kategóriu ďalšie ustanovenia. Vítam vaše návrhy, pokiaľ ide o definíciu zbraní, vrátanie základných e, prvkov e, strelných zbraní, pravidla, pokiaľ ide o deaktivované zbranie, predaj online, e, strelivo a takisto aj zdravotné kontroly. A čo je veľmi dôležité, takisto je možnosť, aby členské štáty mohli dávať výnimky v prípade niektorých špeciálnych prípadov, kde sú niektoré kategórie, konkrétne kategórie zbraní. To nám chýbalo v návrhu komisie a teší ma, že tento návrh spraví od vás to tam zase zavádza. Je to dôležité nielen pre verejné inštitúcie, ako napríklad múzea alebo univerzity, ale takisto aj pre niektoré súkromné e, firmy, ktoré majú e, za proste bezpečnosť alebo obranu ako ich hlavné obchodné aktivity. A takisto, e, pokiaľ ide o vzdielanie informácií, súhlasím s našim návrhom, pokiaľ ide teda vzdielanie medzi členskými štátmi, to by malo byť mm, e, malo byť jedno hlavných opatrení, ktoré sa bude v tomto revidovanom texte posilňovať. Ale v, tejto, v tomto ohľade by som sa vás chcela spýtať, či by sme mohli dostať ďalšie vyjasnenie, pokiaľ ide o výmenu informácií, keď ide o e, zamietnutie licencií e, na zbranie. E, Eh, ako by ste to chceli implementovať a aké by bol, aká by bola pridaná hodnota takéhoto ustanovenia. Potom som ustanovenia, pokiaľ ide aj o označovanie eh, zbraní a ich tých esenciálnych alebo základných komponentov súčasti. Eh, a, a v tejto oblasti by sme chceli, aby sme do správy zahrnuli aj to, že tieto nové opatrenia budú sa uplatňovať iba na tie zbranie, ktoré budú budú e, vyrobené až potom, ako e, smernica bude e, v plátnosti. Takže opäť ďakujem za vašu prácu a teším sa na ďalšiu spoluprácu aj s inými spravodajcami a s vami v tejto veci. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Z GUE tu myslím nie je nikto. Čiže pán Dehov zelený, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vicky, ja sa vám chcem poďakovať za tú zónu prácu, ktorú ste vykonali eh, v tejto téme, ktorá je veľmi citlivá samozrejme. Videli sme, že eh, európske občania tieto tejto veci sú mobilizovaní, jednak sú tí, ktorí sa boja, že im niekto zoberie ich e, súkromné slobody, napríklad to sú ľudia, ktorí športovo strelajú a tak ďalej, e, polovníci, lovci a tak ďalej, ale na druhej strane aj policajné orgány nám hovoria, že situácia v Európe sa zhoršuje a že momentálne to obchodovanie so zbraniami v Európe je e, čoraz výraznejšie. Treba teda, teda doniesť alebo dosiahnuť tý, istú rovnováhu medzi tými individuálnymi slobodami, ktoré parlament podporuje a na druhej strane medzi verejným, verejnou bezpečnosťou E, našich občanov, čo je tiež dôležitá téma. Takže nie je to ľahká úloha túto rovnováhu e, nájsť. Ja som sa tešil aj na, z tých výpočtí, ktoré tu boli, aby, kde sa presne o tejto rovnováhe hovorilo, aby e, sme jasne povedali, že e, my v Európskom parlamente tu nechceme nejako e, zamieňať si čist, čestných občanov s teroristami. Samozrejme, keď je niekto E, je nejaký polovník alebo športový strelec. Samozrejme, my to nevidíme, že to je nejaký komplic e, teroristov, ktorí tu v Európe pôsobia. Samozrejme, takto určite nemá byť, ale zároveň treba polícii umožniť, aby mohli, pokiaľ to možné, bojovať proti takémuto, takémuto obchodovaniu so zbraňami, aby, oni mo, aby, aby títo teroristi tam už ďalej nemohli takto ľahko E, tieto teroristické útoky e, páchať. Takže za to veľmi pekne ďakujem a vo všeobecnosti, všeobecnosti my podporujeme túto správu, pokiaľ ide o otázku skladovania e, zbraní, zdravotné testy, online predaj, povinnosť nahlasovať tie podozrivé predaje, potom tá výmena osobných informácií, aj keď na tom treba ešte pracovať, ale tie princípy sú všetky v poriadku a takisto aj tie deaktivované zbranie, aby teda sa e, nemohli dostávať do pôvodnej kategórie. Ale Sergio Kofrati, čo povedal, k tomu sa tiež chcem prihlásiť. Treba sa venovať tej téme replík. Tá definícia, ktorú komisia na úvod dala, nebola dobrá definícia. Nie je možné asimilovať nejakú, alebo teda pripodobniť repliku k nejakej zbraní. E, nie je to právne možné takéto, takéto prirovnávanie alebo dávanie dokopy týchto dvoch nesúvisiacich alebo veľmi odlišných kategórií. E, proste nemalo by to tak byť. Ale je pravda, že niektoré takéto predmety sa môžu zmeniť, môžu byť konvertované na zbraň a tam už je to nebezpečné. Takže treba nájsť isté nové slovo, nový výraz, aby sme zabranili tomu, aby takéto repliky sa e, využívali ako skutočné zbranie v konečnom dôsledku. E, pokiaľ ide o tie deaktivované zbrania, ak je k tomu nová legislatíva, ktorá e, definuje nové normy deaktivácie, tak tie by sa, to by sa potom e, malo týkať všetkých zbraní, nie iba niektorých, podľa mňa. Pretože rôzne zbranie by sme mali mať možnosť dať do tej legislatívy. To by nemalo byť niečo prekvapujúce. A potom tí rezervisti, ja som počul, že Fíni napríklad hovorí o tom, že pre nich je veľmi dôležité, aby táto armáda rezervistov bola zachovaná, aby bola aj výzbrojená v poriadku, to akceptujem, je to OK. Ale zároveň, to sa nevylučuje s tým, že by sme nemohli mať nejakú kontrolu e, toho, ako tie zbranie sú napríklad skladované a tak ďalej, bez toho, aby to nejako obmedzovalo túto armádu e, rezervistov. To, to sa dá pekne zladiť. Čiže to by nemal byť problém. A potom, pokiaľ ide o e, e mladistvých ľudí a nejaké darčeky v podobe zbraní voči týmto teda maloletým osobám, to si myslím, že rozhodne nie je správne. Za to, že niečo je darček, e, to čo neznamená, že neplatia tie isté pravidla, ktoré by v inom prípade e, platili. Takže toto treba ešte tiež e, určite vyladiť. A pridám sa ešte k Sergiovi, nechcem opakovať to, čo už hovoril, pokiaľ ide o rozširo, rozlišovanie medzi súkromnými zberateľmi a múzeami. Videli sme aj pri tých útokoch, keď boli napríklad v Montpellieri, že oni používali práve takéto zbranie zo súkromnej zbierky. Čiže múzea, dobre, tam istá kontrola prebieha, tam sú isté záruky, istá úroveň bezpečnosti, ktorá je určite vyššia ako v prípade e, súkromných zberateľov. Takže ja by som e, roz, rozlišoval naďalej medzi súkromnými zbierkami a medzi verejnými múzeami. To sú dve odlišné veci. A potom posledná vec. Tie semi-automatické zbranie, ktoré sa dajú prerobiť na automatické, s tým je veľký problém. Viem, E, že je náročné takéto niečo definovať, ale policajné orgány v tejto veci sú jednoznačné. Hovoria, máme problémy, pokiaľ ide o napríklad Kalašníkovi alebo ďalšie podobné zbranie, ktoré sa dajú veľmi ľahko transformovať e, na základe e, súčasne, ktoré nájdete online, potom na automatické zbranie. Čiže to je veľký problém. Takže s touto kategóriou B7 mám problém. Viem, že sme o tom už veľa hovorili Viem, že niektorí by chceli to spraviť tak, aby tieto semiautomatické zbranie zostali v tej e, pôvodnej kategórii klasifikácie. Ja si myslím, že e, treba na tomto ešte pracovať, treba to lepšie zadefinovať, pretože e, policajné orgány nám hovoria, že toto je citlivá záležitosť, treba ich poslúchať a, alebo počúvať. A e, ďakujem ešte raz za vašu prácu, aby som to zhrnul. Teším sa na ďalšie stretnutie tieňových spravodajcov, aby sme sa vedeli dopracovať ku konsenzu. Grazie del gruppo EFDD. Ďakujem pekne. Ďalej EFDD, tu asi nie je nikto. Takže ešte ENF, e nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pani spravodajkňa za tú vykonanú e, prácu. Eh, odzrkadľuje aj obavy našich eh, občanov a reaguje na ne. Eh, v preambule je iba jedno stanovenie, ktoré treba obohávať a to je číslo 1, keď vy použite, to sa nie je dostatočné. Väčšina vaš, vašich pozmeňovacích návrhov ide v duchu toho, čo sme si my povedali aj s občianskou spoločnosťou. Mali sme tu asociácie športových strelcov, polovníkov a tak ďalej. Dávate tam istú slobodu E, členským štátom, pokiaľ ide napríklad skladávanie e, zbraní, tak sme na tom, o tom hovorili na poslednom stretnutí. Pokiaľ ide o tých zberateľov, my podporujeme váš pozmeňovací návrh číslo 14. Pre nás, to čo hovorí komisia, pokiaľ ide o tom riziku obchodovania s takýmito zbraniami, to podľa mňa je absurdné. Aj prípad v Toulouse, tam išlo naozaj o súkromného zberateľa, ale podľa našich informácií tento bol vlastne vylúpený. Prepadli ho, hej. E, číslo 15, tam sme pridali aj to, že mali by byť zapojené do toho aj ich zodpovednosti. Mali sme isté diskusie a vyplynulo z nich, že tento štatút nie je dobre e, definovaný vo všetkých členských štátov. Nechcem ich teda dávať všetky do jednej kategórie, ale tento štatút e, sa e, e by, mali byť, by mal byť vnímaný za e, zodpovedný aj v tých krajinách, kde to nie je. Potom 4 ter e, e, s tým súhlasím. Pokiaľ ide vystupovateľnosť e, zbraní prostredníctvom registrácie, v zásade od začiatku tu je veľký problém. Možno, že to nie je pravda v všetkých e, členských štátoch e, tak, ale vo Francúzsku tie e, francúzské e, informácie o zbraniach sa ťažko dajú nejakým spôsobom e, využívať alebo zneužívať. Čiže nie sme to my, ktorí to hovoríme, sú to naše diskusie s expertmi, oni nám o tom hovoria. Čiže keď vychádzame z, prístu, z diskusí z tých krajín, ktoré majú vlastné databázy takýchto E, strelným zbraniam, tak e, toto by sme možno mali nejakým spôsobom lepšie vyjasniť e, v tej správe. Pokiaľ ide o online predaj, pozmeňovací na číslo 21, nám príde dostatočne realistické a teda je to aj v protiklade s tým princípom predaja online, pretože predaj na diálku, tam sa, sa vlastne ne, ne, nedochádza k odovzdaniu osobnému takéto zbrania. Vy ste povedali, že ak to národná legislatíva umožňuje, ale pokiaľ nikdy neidentifikujete miesto, miesto predaja a nákupu, tak vychádza, vychádzate asi z toho, že ten predaj sa deje v tej istej krajiny. Ale keď už je to mm, predaj e, mimo krajiny alebo mimo Európy, ako potom. Potom pokiaľ ide o to označovanie, vo vašej správe hovoríte, že všetky tie esenciálne prvky zbraň majú byť označené nejakým nezmiteľným spôsobom alebo neostraniteľným, e, čiže seriové číslo, rok výroby, krajina výroby. A z toho vyplývajú dva e, problémy. Poprvé, niektoré esenciálne e, zbranie môžu byť plastové a tým pádom nemôžu byť označené e, takýmto neostraniteľným spôsobom. A potom retroaktívne označovanie tých zbraní, ktoré už boli vyrobené, to by ich historickú hodnotu nejakým spôsobom mohlo pochybniť alebo znížiť. Takisto to platí v prípade zberateľov. A e, pokiaľ ide návrh 77, tam nám chýba vysvetlenie e, tej kategórie A6. To sú tie semiautomatické zbranie premenené na e, automatické, to by bol veľký e, problém najmä pre e, strelcov v mnohých členských štátoch. Ak to kompletne zakážeme, tak bude buď kriminalizácia tých ľudí, ktorí to majú, alebo veľké následky, ktoré budú, e, teda náklady, ktoré budú e, nakoniec viesť ku konfiškácii zo strany e, členských štátov. Takže my navrhujeme pozmeňovacie návrhy, ktoré by išli v dochu toho, čo, čo som teraz povedala, ale takisto sú tam aj ďalšie E, dôležité prvky, keď chceme bojovať proti obchodovaniu so zbraniami a zabraňovať ďalším atentátom v Európe. E, takáto revízia e, by samozrejme nejakým spôsobom ťažko ovplyvnila ideologické nastavenie takýchto teroristov, pretože E, v skutočnosti európske e, hranice, tam voľne obchoduje alebo teda sa obchoduje alebo voľne prechádzajú rôzne zbranie a to meniť nechceme. Takže e, tam je ten problém. Toto je v skutočnosti vec, ktorá by naozaj znížila riziko atentátu, keby sme s tým niečo spravili. E, ďakujem pekne. Ďakujeme za pripomienky tieňových spravodajcov. Máme dlhý zoznam rečníkov prihlásili sa 12 kolegovia a nemáme až tak veľa času, čiže poprosím vás, každý sa vyjadrite jednu minútu a potom ešte môže zareagovať aj spravodajkyňa, aj komisia. Pán Mace, nech sa páči. Pani. Ďakujem veľmi rada. By som bola, hovorila pomalcky, ale zase, že to je technická záležitosť, ja tak budem hovoriť eh, po anglicky. Ďakujem spravodajkyni za tento materiál. Myslíme, že je to krok správnym smerom. Vypustenie akéhokoľvek eh, prepojenia eh, ohľadne vlastnosti a že by sa hovorilo o zberateľoch ako možnom zdroji obchodovania so zbraňou a eh, cesta k lepšiemu rešpektovaniu subsidiarity. Toto oceňujeme, podobne aj formuláciu článku 5, pri, to sa týka monitorovacieho systému, ale okrem toho aj zdravotná prehliadka oproti štandardnej lekárskej prehliadke. Ale e, text sa dá ešte vylepšiť. Máme niektoré dobré nápady a ďakujem pani Ford za to, že e, má taký pozitívny postoj voči maltským a zaangažovaným subjektom. Ide o to, aby sa zabránilo nesprávnemu výkladu. A tak ako bolo povedané, aj v <clears throat> prípade konvertovania alebo aj úprava zbraní to treba presnejšie zadefinovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalšia rečnička. Ďakujem a tiež sa chcem pridať k predrečníkom táto správa je naozaj dobre vyvážená, ešte nás čaká dosť mnoho práce síce a chcem sa sústrediť predovšetkým na to, čo sa nazýva collectors, čiže púzdra zbraní, respekt. A, ak, a pardon, teraz zberatelia. E, keď hovoríme o zberateľoch, myslím, že by to tu nemuselo byť zahrnuté. Keď hovoríme o tom, že zberateľe môžu byť nejak daní do súvislosti s teroristickými útokmi, myslím, že to je nesprávne. Mali by sme lepšie zadefinovávať e, legislatívne legislatívne, e, z legislatívneho aspektu, čo sú teria, možno by mali mať licencie nejaké, aby to bolo lepšie možné odkontrolovať. aby sa nedostávali na roven teroristov. A ešte chcem povedať, že nesmieme diskriminovať členské štáty, ktoré sú ostrovné, pretože to je vlastne jediný spôsob, ako môžu získať zbranie. To je kontrolovaný spôsob, Napríklad na Malte to cestou, že, sa, že to kontroluje policia. Ale nemali by sme diskreditovať žiaden štát. Slova pán Halhau. Ďakujem za slovo. Ďakujem pani Ford za výbornú prácu na tejto správe. Sú tu však niektoré detaily, ktoré by stáli za opravu. Správne ste odmietli to, čo navrhuje komisia, že niektoré poloautomatické zbranie vzhľadom na to, ako vyzerajú, či ste na hľad, že by sa to mali zahrnúť. Kategória a 6, e, to sa týka e, polautomatických zbraní, ktoré boli prerobené. Myslím, že tento aspekt by mohol byť dosť nebezpečný pre občanov, ktorí vlastne takéto zbranie. Je dosť ťažké zadefinovať a rozlíšiť takéto zbranie. Pozmeňujúci návrh 13, tam spravodajkyňa navrhuje, aby si zberatelia mohli zachovať vo svojom vlastníctve aj zbranie kategórie A No, to ale nestačí takto sformulovať. Ide o to, ako ich získali a e, e, aký aspekt predaja. Okrem toho ešte e, časový limit, ktorý sa týka vlast... licencií, tak toto nie je celkom presne a zvyšuje to neistotu. Ďakujem slovo a pán Karas. Ďakujem pekne, chcem sa poďakovať Eh, najskôr, spravodajkyni, ale aj všetkým kolegom za zvecnenie tejto diskusie v niektorých tlačových vyhláseniach eh, niektorých jednotlivcov, pána Obermajera napríklad, eh, ktorí tu ani nie sú prítomní teraz, mm, tak mm, tí používajú túto smernicu v podstate ako bič na Európsku úniu. A pritom my chceme zmeniť návrh komisie, chceme zvýšiť jeho vecnosť a v tomto myslím si, že odviedla veľký kus eh, prínosnej práce spravodajkyňa. Musím povedať, že táto smernica eh, jasne dokazuje, že eh, legálne držanie zbrania nie je nejakým rizikom verejnej bezpečnosti a že musíme rozlišovať medzi medzi zločinným zneužívaním zbraní a riadným legálnym využívaním zbraní. A preto je dôležité zohľadniť vlastnosti zbraní. V tomto delení som veľmi rád, že tu je aj kolega Pal Rubich. Máme možno odlišné tradície, odlišnú legislatívu, odlišné skúsenosti. Spravodajkyňa to napokon spomenula aj sama, že tieto osobitosti eh, našich eh, historických pozadí musíme zohľadniť Isté, že budú predložené aj ďalšie pozmeňovacie návrhy. Ja ďakujem za to, že bola predložená lehota na ich predkladanie. Ďakujem. Slova pán Šváb. Vážený pán predsedajúci, veľmi stručne ja sa pridám k tomu, čo povedal práve kolega Karas. Keď sa totiž pozerám, čo uh, mi hovoria a posielajú moji voliči, každý týždeň e, všade sa reaguje na návrh komisie a keď sa pozriem na ehm, informácie našej tenevej spravodajkyne Anny Korace Bild a spravodajkyne samotnej, e, tu ide o zvýšenú vecnosť pôvodného návrhu a tiež tu zostreduje pozornosť tým podstatným veciam, ako legálne držanie zbraní v Európe môžeme zjednotiť a ako a zároveň e, opatriť cezhraničné otázky držania zbraní tak, aby boli zmysluplné našej spoločnej únie. Je nevyhnutné prijať tieto kroky bez radu na to, že došlo k teroristickým útokom v Bruseli a v Paríži. Mm, isté, že e, to bol dôležitý faktor tiež. E, myslím, že e, online predaj by mal byť na, ďalej umožnený, taktiež povoľovanie a licencie na drženie zbranie by mali byť v kontrole členských štátov, taktiež by sa mali veľmi veľmi pozorne vykonávať kontroly bez toho, aby sa obmedzovali práva ľudí, ktorí si legálne eh, nadobudli zbraň a ktorí s ňou legálne nakladajú. Ešte raz ďakujem všetkým za konštruktívnu spoluprácu. Eh, Máme tu celý zoznam ešte. Takže pán Lobby, Dalton López, Zitric, Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni za tú náročnú prácu, ktorú vykonala e, k tejto veľmi dôležitej téme. Samozrejme, nechceme nejako zamieňať teroristov so športovými strelcami, ale policajti nám jasne hovoria o tom, aká je realita. Proste ten legálny a nelegálny market sa do istej miery prelínajú a teda táto smernica je potrebná. Ja sa chcem vyjadriť k niektorým e, témam, e, skôr k tým, ku ktorým e, si chcem ešte vypýtať nejaké vyjasnenie, pretože vo veľa veciach súhlasíme. Čiže definícia strelnej zbrane, tam sa pracuje od tých esenciálnych, na tých esenciálnych prvkoch. Myslím, že tam to treba ešte ďalej vyľadevať, ďalej lekárske alebo zdravotné testy, tam sa hovorí o tej potrebe takýchto testov Eh, a takisto to treba ešte lepšie vyjasniť. To isté je aj v prípade kategórií A a B. Eh, treba pracovať na technických kritériách, nie na tom, ako nejaká zbraň vyzerá. To treba tiež ešte lepšie vyjasniť. Kde mám väčšie problémy s tým návrhom, ktorý je eh, v správe, je odmietnutie. Poprvé chcem odmietnúť požiadavku komisie, pokiaľ ide o revíziu tohto textu a potom v 12. hovoríte o možnosti toho, že zbraň kategórie A by mohli byť e, vlastnené hľadiska seba obrany. To sa mi nezdá, takisto aj tí zberatelia. Online predaj to podľa mňa je príliš e, široko nastavené a pokiaľ ide o tých maloletých, tam naozaj e, tie možnosti sa mi zdajú príliš široké. Ehm, <clears throat> este un raport extrem de important și în același timp dificil. No, čo je dôležité, eh, je, toto správa je teda dôležitá a aj náročná. Tieňoví spravodajcovia tieň, eh, to preštudovali tému veľmi dopodrobná. Ak pán Karas má pravdu, musíme to vedieť odkomunikovať verejnosti, pretože by bola škoda, keby sme odvedli skvelú profesionálnu prácu a potom by to bolo špatne pochopené. My nechceme ohrozovať slobodu, ale na bezpečnosť. Takže pozmeňujúce návrhy. No, prekvapuje ma, že v pôvodnom návrhu komisie nie je nič o stave, e, v zdravotnom stave a o fyzickom stave majiteľa zbranie. Proste tu proste musí mať fyzický a psychický stav daná osoba preverený. Okrem toho, udeluje sa tu právo mladým ľuďom, dokonca aj maloletým, dever, e, loveckú zbraň. Nemyslím si, že to je e, niečo dobré. Určite prídeme s pozmeňujúcim návrhom. Pokiaľ by sa niečo takéhoto malo dávať deťom, to pokladám za úplne nepriateľné. Ďalej, vysledovateľnosť. Čo robí nejaký rezident, ktorý je držiteľom zbrania? Či môže použiť, ak má na to zbrojný pas. Možno by mal taktiež predložiť eh, certifikát, nejaké potvrdenie o svojom zdraví. Taktiež eh, treba objasniť prost, eh, predaj zbraní cestou sprostredkovateľov. Nemôžeme zatiaľ kontrolovať tých sprostredkovateľov. Pani Sehnalová. Ďakujem za slovo, ďakujem aj spravodajky za výbornú prácu a ďakujem aj za pozmeňujúce návrhy, ktoré túto správu posunuli správnym smerom. Myslím, že musíme mať na zreteli aj to, že ak skutočným cieľom tohto návrhu má byť zlepšenie bezpečnostnej situácie v Európskej únii, mali by sme e, teda zvažovať opatrenia, aby sme nedospali k prav, opa- ku pravému opaku. Čiže pokiaľ je o legálne drženie, zbraní, e, občanmi, e, ktorí sú na to spôsobili a obmedzovanie ich práva to je neakceptovateľné. Pokiaľ ide o niektoré skupiny zbraní, tak ako ich navrhuje komisia, že by to malo viesť k zásadnému bezpečnostnému problému, tak potom e, samozrejme veľká časť podstatná by sa nedostala z týchto zbraní naspäť nebolo by vrátená, ale by sa dostala mimo akúkoľvek kontrolu. Napríklad Česk, v prípade Českej republiky hovoríme o tisíckach zbraní a hovorím legálne držaných. Preto vítam, že pani spravodajkyňa veľmi vhodne nahradzuje pôvodné kategórie A, A kategórii A7 a zároveň upravuje, navrhuje aj kategóriu 6, A6 teda upravený, aby tie, ktoré boli konvertované z automaticky zbraní. Pokiaľ bola konverzia e, pr- vykonaná odborne, tak by nemal byť dôvod pristupovať k týmto zbraniam odbo- odlišne, než tým, ktoré boli vyrobené ako poloautomatické. V tomto zmysle podám e, pozmeňujúce návrhy a ešte raz ďakujem spravodajkyni. Ďakujeme pani Sehnalovej. Slovo pán Pospišil. Ďakujem pekne. Pán predseda, už sa povedalo veľa. Ja chcem len podporiť základnú téziu, tézu, že správa pani Ford sa operá veľmi správnym smerom. V Českej republike prebieha obrovská debata na túto tému za posledný pol rok sa o žiadnom európskom návrhu neviedla taká debata ako o tomto. Takže dovolte dve konkrétne veci. Jedna z nich sa už spomenula. Vítame v Českej republike vypustenie bodu A7, ale tiež sa už spomenula, problém stále ešte vidíme v bode A6 a poprosíme pani spravdajky, aby o tomto ešte uvažovala teda, o tom, že by sa zakázali poloautomatické zbranie konvertované z pôvodne plne automatických zbraní. Vo chvíli, kedy táto konverzia premieha na základe právnych predpisov pod kontrolou verejného orgánu, potom sa domnievam, že nie je dôvod na takýto zákaz. Chcem len doplniť informáciu, že pokiaľ by kategória A6 zostala v návrhu, potom by to v Českej republike by sa to dotklo asi 40 tisíc poloautomatických zbraní, ktoré sú legálne držané e, polovníkmi alebo športovými strelcami, takže ten dopad by bol dosť veľký, pokiaľ A6 má zostať, ja osobne s tým nesúhlasím, ale potom by mali byť jasné stanovené dôvody. Sám sa pripojím k pozmeňujúcim návrhom, ktoré chcú kategóriu A6 tiež vypustiť. Druhá vec, na ktorú chcem poukázať, označovanie všetkých častí zbrane, ktorá má, a to má byť viazané na teda vtedy, keď bude umiestnená na trh. Nesúhlasím s retroaktívnym značením zbraní, ktoré už sú na trhu. Ďakujem. Slovo vám pán Dalton. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, chcem poďakovať eh, pani spravodajky za vynikajúcu prácu na tomto materiáli a myslím, že naozaj je to vyvážený návrh. Veľmi rád vidím, eh, že sa tu vypúšťajú eh, vzduchovky a myslím, že to prejde vo výbore aj na plenárke Myslím, že sa spravodajkynia poukázala, teda pokusila zamerať na existujúce medzery a nejak vyplniť túto, tieto vyplniť, ale stále mám ešte problém e, s všeobecným smerovaním textu komisie. Zameriavame sa hlavne na legálne vlastné zbranie. Takže už ide o ľudí, ktorí už splňajú zákony. Ale problémy máme práve s nezákonne držanými zbraniami. A keď sa tieto vystupujú, tak sa informácie medzi členskými štátmi nezdielajú ale videl som nakoniec, že sa to dá vysledovať. Mám informácie od e, súdnych znalcov na balistiku. Takže určite tieto zbranie používajú ľudia, ktorí nechcú e, sa správať e, podľa pravidiel. Čiže je to problém hlavne nezákonne držaných strelných zbraní. Ďakujem pánovi Daltonovi. Teraz má slovo López Isturiza. Ďakujem za slovo. Chcem ako Španiel sa vyjadriť k tomuto bodu tiež. A ja viem, že je to aj vec, ktorá sa týka mnohých e, polovníkov, tento nový návrh a nebudú s ním spokojní. E, za celé e, roky už poukazujeme na to, že tu je hrozba terorizmu a možnosť zneužitia zbraní. Samozrejme, chceme pomôcť v tomto a podobne aj polovníci v Španielsku aj inde budú mať záujem na tom, aby táto legislatíva napredovala. Chcem poďakovať pani Vicky Ford, pretože vynaložila obrovské úsilie a nie je ľahké transformovať všetko, čo tu bolo navrhnuté a je tam mnoho technických aspektov. A určite ešte mm, je, je tu otázka, napríklad výmena vzájomná výmena informácií. V Španielsku neviem, mhm. máme dosť silnú legislatívu v tomto smere a Národná garda má dohľad nad zbraniami, ktoré používajú polovníci. Všetko, čo už e, sa týka legálne držaných zbraní, tak tam máme legislatívu v poriadku. A chcem ale poďakovať e, za to, čo navrhuje Viki. Je aj toto tá cesta, ktorá nám pomôže. A treba sa jej kolegovia z Rakúska a Nemecka to ocenia. A ešte raz chcem poďakovať za prácu, ktorú spravodajkyňa vykonala. Ďalšia rečnička. Ďakujem pekne. E, myslím, že to je jasné e, prejavenie toho, že Európsky parlament chce zabraniť tomu, aby sa šírili nezákonné zbranie. Toto je náš hlavný cieľ. Aj, aj z tejto diskusie e, vyplýva, že je mnoho rôznych národných osobitných eh, situácií, eh, súvislosti, Tie by sa mali zohľadniť eh, najmä doložka o výnimke, ktorá by sa mala doplniť k článku 6, to je dôležité, ale chcela by som sa predsa len opýtať, či je to príliš široké. Hovorí sa tam totiž dokonca aj o tom, že aj v prípade seba obrany by sa to uplatnilo. To podľa mňa môže spôsobiť dosť zvláštne výklady a môže to e, dosť výrazne zatieniť celú e, smernicu, ktorá je inak pozitívne e, naladená a chce chrániť našich občanov. Ďakujem inak za úsilie. Ďakujem. Tým sme ukončili zoznam rečníkov, ktorí sa prihlásili. Čas nám tiež vypršal, ale poprosím ešte komisiu o vyjadrenie. Ďakujem pekne. Len veľmi stručne. Domnievame sa, že správa pani Ford e, obsahuje mnoho zaujímavých prvkov, ktoré vylepšujú návrh komisie a že celkom iste e, ich môžeme podporiť, avšak e, považujeme dva body za dôležité. Jednak rozsah pôsobnosti smernice, ako iste viete, v prípade múzeí, tu už sme sa vyjadrili, že istá mera flexibility je zrejme oprávnená, ale takáto flexibilita nie je udovodnená podľa nášho názoru v prípade zberateľov, súkromných zberateľov, domnievame sa, že títo súkromní zberatelia um, môžu uh, držať uh, zbranie, ale takisto ako aj uh, držiteľia na športové účely nemôže mať predsa jednotlivec, aktívne zbra- jednotlivec doma niekoľko aktívnych zbraní bez toho, aby podliehal pravidlám držby zbranie takisto ako sa to vzťahuje na športovcov. Ďalej, čo sa týka výnimky z e, kategórie A, chápeme, že niektoré výnimky budú potrebné, ale domnievame sa, že e, v súčasnosti e, systém je veľmi flexibilný a výnimky by sa mohli udeľovať z príliš sformulných dôvodov často. Malo by sa to obmedziť len na dôvody bezpečnosti tak ako napríklad uvádza Fínsko v prípade rezervistov. E, ďalej, e, čo sa týka kategórií zbraní, to je veľmi dôležitá vec. E, tu nejde podľa komisie o zákaz všetkých poloautomatických zbraní, ale v skutočnosti iba tých poloautomatických zbraní, ktoré sú schopné byť využité v masakroch. Sú to poloautomatické zbranie, ktoré sa dostávajú do Európy napríklad z rúk izraelskej armády, e, ktoré sa potom stávajú automatickými zbraniami po istých úpravách a mali by sa využívať výlučne e, na armádne účely a nie e, na súkromné účely. Rozhodne sme za to, aby technické kritériá sa v praxi uplatnili čo najprísnejšie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dávam opäť priestor pani Vicky Ford. Pokúsim sa byť stručná, ale chcem reagovať aj na tie komentáre, ktoré tu odozneli. Tak mi prepáčte, ak e, teda budem hovoriť v tom poradí, ako budem. Takže, predaj online. Myslím, že treba skontrolovať, alebo mať možnosť kontrolovať, kto zbraň kupuje. Možno, ak chcete navrhnúť nejakú výnimku pre vidiecké oblasti, navrhnite. Ale myslím, že obávam sa, že predaj online nie je zatiaľ pod kontrolou a v podstate pokiaľ ide, by to išlo cestou, ktorú navrhuje komisia, tak by sa nemohla ani reklama robiť v tomto smere. Takže treba mať možnosť eh, skontrolovať, či sa zmerem predáva danej osobe, teda komu sa predáva, či je to tá osoba, ktorá je oprávnená kúpu. Dezaktivované strelné zbranie. Tak pokiaľ ide o to, čo povedal Sergio, nemyslím si, že týmto sa vec vyrieši, hej? pokiaľ ide o deaktivované zbranie keď sa pokúsime ich len vysto, vystopovať. Keď budú dezaktivované zbranie, nakoniec sú to stovky tisícov, ktoré sa nedajú už znova použiť že povedzme na hlavni sa urobia nejaké zárezy, ktoré tomu e, zabránia. Čiže nebolo by e, ani praktické vytvárať nejakú databázu takýchto zbraní. Takže e, ide o to, aby sme mali veľmi kvalitné normy, ktoré sa týkajú skutočne dezaktivovaných zbraní a že znova nebudú môcť byť sfunkčnené. Čiže tak musia byť upravené, aby sa už znova nedali aktívne použiť. E, tie zásadné dôkladné prvky, teda za, základné prvky a ich označovanie, to je problém. Každá základ, každý základný prvok by mal byť označený, to sa tam hovorí, ale základ, teda talianský výrobca hovorí, že to sa nedá v praxi zrealizovať. Takže ide o to, aby sme technicky vedeli pochopiť, že ktoré komponenty treba označiť a tá značka sa nemusí týkať historických zbierok alebo historických zbraní. A ak nadviažem na túto tému historických zbraní, pokúšala som sám povedať, že toto tu je múzeum a toto je zberateľ. A teda dá sa to zadefinovať, čo je múzeum a čo je zberateľ. Asi sa nedá povedať, toto je múzeum, a totiž je tu veľa vecí, ktoré sa prekryvajú. Možno zberateľom môže byť e, nejaká charitatívna organizácia, ktorá má múzeum. Čiže namiesto toho, aby sme zvyšovali látku pre každého, e, pokiaľ je o historické zbranie, a že by sme tu mali formuláciu v tom zmysle, že členské štáty by mali e, veľmi prísne obmedzené povolovanie takýmto orgánom alebo takýmto osobám. A oveľa konkrétnejšie treba spomenovať charakter štúdie o tom, alebo vy prieskumu, čo e, títo ľudia robia. Čiže článok 6 e, by sa týkal e, určitej výnimky, ale nie z celého rozsahu, ale navrhujem tento prístup, aby členské štáty mali veľmi výrazné obmedzenia v tom, komu môžu, alebo koho môžu poveriť eh, v tomto zmysle, alebo komu môže dať povera, povolenia. Ďalej, zdieľanie informácií a ako si medzi sebou majú zdieľať informácie príslušné orgány v jednotlivých štátoch. Hlavne pokiaľ ide o to, komu bolo odmietnuté vydanie zbrojného preukazu. E, nemyslím si, že toto by mohlo fungovať, e, ak niekto vo Francúzsku sa pokusí prihlásiť do tejto databázy. To by bolo fajn, keby takýto systém fungoval, ale nemyslím si, že funguje. Proste treba ísť cestou cez Europol alebo cez nejaké národné kontaktné miesta v členských štátoch. Takže toto ešte môžeme prediskutovať ďalej. A 6 a 7, tieto kategórie. Poprosím, pozrite sa ešte na ďalšie návrhy, ktoré sa prekladajú. A vieme, že A7 z hľadiska formulácie nefunguje, ale ani A6, ako niekto vraví, nefunguje napríklad izraelské e, e, zbranie, strany zbranie, to je ďalšia novinka, o ktorú sa tu e, zaoberáme. Vidím tu rôzne alternatívy. Hej? Ďalej, označovanie, že by sa označovali len novo vyrobené výrobky. Zase je to technická záležitosť a myslím, že väčšina moderných strelných zbraní už má svoje označenie a asi by to bolo dosť zvláštne, keby sme moderné zbranie nechávali bez označenia alebo bez správneho označenia. Myslím, že toto už funguje, ale súhlasím, že toto je princíp, ktorý treba um, uplatniť aj teda uh, treba zohľadniť eh, aj toto označovanie na historické zbranie, že tam by sa to nemuselo všade uplatňovať. Čiže ale môjim zámerom nebolo navrhovať niečo, že by sa nejaké takéto zbranie mohli pridávať ku už existujúcim zbierkam. To je zas, ak bude povolenie podľa článku 6, tak si to budú môcť zaradiť do zbierky. Ak to, tá formulácia nie je jasná, tak e, môžem navrhnúť presné nové znenie. Ďalej je tu rozdiel v názoroch, ale určite si to doriešime cestou hlasovania. Ďalej, aspekt sebeobrany. Možno by bolo zaujímavé, keď sa pozhováram s tými dvoma poslancami, ktorí toto navrhli. Viem, že v Veľkej Británii a Severnom Írsku tie osoby, ktoré konkrétne pociťujú, že teda sú pod hrozbou nejakého útoku alebo sa im vyhrážali, tak eh, tam mm, myslím, že je možnosť im poskytnúť strálne zbranie. Nakoniec aj niektorí naši vlastní kolegovia majú takúto možnosť. Nestačí, aby hoci kto len povedal, áno, niekto ma ohrozuje, ale toto sú veľmi prísne E, obmedzené povolenia, ktoré sa vydávajú v takýchto prípadoch, kde naozaj ide o ohrozenie, fyzické ohrozenie osoby. Hm, no, predpokladám, že podobne by sa to uplatňovalo aj v ostatných členských štátoch. Ďalej, pokiaľ ide o kopie zbraní, čokoľvek sa dá konvertovať na funkčnú strelnú zbraň, spadá pod článok 1.1 strelné zbranie. Hej, O tom už hovorí článok 1.1. Čiže čo sa dá prerobiť na strelnú zbraň, či už je to hračka a nemá základné komponenty, ktoré e, proste, ak to nemá základné komponenty strany zbrane, tak je to mimo hry. Bodka. Ďakujem. Ďakujem, hovorí predsedajúci. Takže budeme pokračovať dnes popoludní o tretej. Chcem vám len pripomenúť,